slovo e, pán komisár Ansip. No, počkajte chvíľku. Pán komisár, chvíľu počkáme. Ďakujem pekne. Začneme prejavom pánom komisárom Ansipom. Nech sa páči, máte slovo. Ctený pán predseda, ctené poslanky, neposlanci Európskeho parlamentu. Dnes Európska komisia urobila veľký krok vpred k schváleniu balíku predpisov pre jednotný digitálny trh. Sú to dva balíky, iniciatívne balíky. Prvý balík sa bude venovať cezhraničnému obchodovaniu v Európe, odstraňujúc bariéry, zvyšujúc dôveru spotrebiteľov a končiac diskrimináciu. Druhý balíček je reakcia na nové digitálne reality, moderný politický prístup, onlineové platformy a pravidla pre vysielanie sú témami. Oba tieto balíky odrážajú odhodlanie komisie v stratégii Komisie pre jednotný digitálny trh. Pred rokom som túto tematiku prezentovala v Štrasburgu v snemovni. Náležite fungujúci digitálny trh vo všetkých krajinách EÚ je tým žiaducim cieľom. Dovolte mi začať balíčkom, ktorý nazývame e-commerce, elektronické obchodovanie. Trh pre e-commerce sa stal paneurópskym sú tu podmienky pre spotrebiteľov aj firmy, hospodárske jednotky, také, že je možné prekračovať a obchodovať ponad hranice. Čoraz viac serv- služieb, servisov, predajov sa odohráva cezhranične v Európskej únii a badáme pomalý rast. Táto pomalosť by sa mala zmeniť. Spotrebitelia, takisto ako firmy, potrebujú a zaslúžia si niečo viac. Nemali by byť obmedzení iba na domáce trhy, mali by využiť, byť schopní využiť to, čo používa únijný vnútroeurópsky trh v digitálnej ére a tieto digitálne balíčky odrážajú rozličné skutočnosti. Prvá oblasť e, pokus vysporiadať sa s diskrimináciou online a offline pri obchodovaní, pretože pri skutočnom jednotnom vnútroeurópskom trhu nie je možné, aby bol niekto diskriminovaný na základe národnosti alebo miesta, kde býva. Miesta, odkiaľ sa To neznamená, že firmy môžu predávať a dodávať e, tovar hocikam v Únii, ale ak spotrebiteľ sa napojí na online obchod, mali by s každým zaobchádzať, ako keby bol miestny, nie inak. Toto však nezahrňa e, povinnosti obchodníkov. Obchodníci nebudú povinní dodávať hocikám cezhranične, povinní budú dodávať len zákazníkom z ich vlastnej krajiny. Po druhé, zvýši sa transparentnosť, čo sa týka cenotvorby, konkurencieschopnosti a regulačného dohľadu nad doručovaním balíkov cez hranice. Toto všetko by sa malo zefektívniť a v tejto oblasti zlepšenia pomôžu spotrebiteľom zaplatiť čo najvýhodnejšiu cenu a mať čo najširšiu ponuku tovarov a služieb. Zároveň takýto prístup pomôže e, prilákať nových zákazníkov, budú mať možnosť pracovať noví poskytovateľia a malo by byť celkom jasné, že nechceme zavádzať nejaké jednotné ceny v celej únii. A po tretie, naš, e, naše balíčky, náš balíček e-commerce by mal vzbudiť dôveru v online obchodovanie, pretože sa ošetrí neférové e, podvádzanie a neferový prístup k zákazníkom. Zákazníci budú mať možnosť sa odvolať a majú možnosť právnej pomoci. Malo by to, malo by to posilniť spoluprácu medzi národnými organizáciami na ochranu spotrebiteľov. Tieto opatrenia majú za cieľ odstránenie hlavných prekážok elektronického obchodovania. Vážny pán predsedajúci, ctené poslanky, nectení poslanci. Nové platformy sú novými realitami a my by sme na ne mali reagovať, mali by sme ich privítať, privítať ich existenciu. V krátkom čase sa im už podarilo transformovať náš každodenný život. To, ako nakupujeme, ako predávame, ako cestujeme, ako zistujeme e, to, aká je ponuka, ako e, oddychujeme. Zákazník je viac prepojený s veľkou spoločnosťou, s malými a strednými podnikmi, s občianskou spoločnosťou týmto spôsobom. Treba vytvoriť tie správne podmienky pre tieto nové e, platformy, ktoré by sa mali rozvíjať a rásť na digitálnom vnútroeurópskom jednotnom trhu. Máme tu na to nástroje, mala by tu byť otvorená atmosféra dôvery, plná dôvery, podmienky pre elektronické obchodovanie by mali umožňovať férovú konkurencieschopnosť. Každý sa môže zapojiť do trhu, aj tí, čo doteraz fungovali na tradičných trhoch. A tí, čo budú zapojení do elektrického obchodovania, by nemali sa strednúť s diskrimináciou. Mali by sme zabezpečiť, že platformy budú inovované a budú mať pozitívny dopad na hospodárstvo a na zvyšovanie konkurencieschopnosti. schopnosti Ukazuje sa tu, že Európska únia je veľmi dobrá v oblastiach, ako je app, hospodárstvo, zdravotníctvo, financie a kolaboratívne hospodárstvo. Aby sme mohli e, rozkvitať, tak všetky platformy, vrátane tých európskych platformiem, potrebujú také právne prostredie, ktoré im umožní právnu istotu. Práve preto veľmi jasne sme odkomunikovali že nebudú žiadne nové horizontálne právne normy, žiadne, žiadny regulátory pre tieto platformy. Nezmeníme rámec elektronického obchodovania, ktorý už funguje, nezmeníme žiadne opatrenia, a, ktoré sa z, zameriavajú na zodpovednosť obchodníkov voči spotrebiteľom. Takisto zachováme základné ľudské práva budeme konať zodpovedne, čo sa týka obsahu a aktivít. Budeme sa snažiť o transparentnosť. Toto sú všetko dôležité zásady, ktoré budeme dodržiavať a práve preto si volíme prístup, ktorý rieši problémy aktívne. Takisto sa zaoberáme vzťahom ku copyrightu, k pravidlám intelektuálneho vlastníctva a nových platformiem. Pri telekomunikáciách sa nám to podarilo vyriešiť v podobnom balíčku, balíčku telekomunikačnom a pri tomto novom kroku, pri tejto novej aktivite, ktorý robíme dnes, spomínam aj smernicu o audiovizuálnych smerniciach, kde platformy, ktoré fungujú online, sú už súčasťou nových, nového inštrumentária. Zásady, ktoré som spomenul, sa dajú aplikovať aj na vysielanie Máme tu e, výraznú prítomnosť služieb, e, výraznú prítomnosť nových vysielateľov cez internet. Jednoducho sú tu nové reality, ktoré menia našu každodennú skutočnosť a je treba zabezpečiť, aby sa správali rovnako podľa rovnakých pravidiel netreba meniť nejakú zásadu uvádzanie krajiny pôvodu ani pri službách, ani inde poskytovateľia služieb nebudú podriadení kraj, e, pravidlám krajiny, v ktorej sídlia. A náš prístup, náš návrh takisto ponúka flexibilitu pri pravidlách reklamy. Európske hodnoty budú môcť byť šírené bez obmedzenia Ďalej sa zaoberáme ochranou maloletých, čo sa týka obsahu. Tam budú aj národní regulátory zapojení a ja sa teším na úzke fungovanie v spolupráci s Európskym parlamentom, na našu úzku spoluprácu, aby bolo možné tieto dva dôležité balíčky, tieto návrhy pretaviť do reality. Je to úplne zásadné pre vybudovanie vnútroeurópskeho jednotného trhu, únijného trhu, ktorý Európa potrebuje, takého trhu, na ktorom všetci Európania môžu len získať. Ďakujeme. Grazie, komisario. Ora passiamo agli interventi in nome popolare europeo. La parola... Ďakujeme, pán komisár. Začíname pánom Švábom za EPP. Kolegyne, kolegovia, vážený pán pod, predseda ANSIP za EPP vám blahoželáme k tomuto balíčku. Myslíme si, že Európska komisia minimálne z pohľadu EPP podnikla e, odvážne, odvážne tie e, kroky, ktoré boli potrebné a súčasne e, ukázala opatrnosť tam, kde bolo treba ešte viac zistiť, aby sme urobili naozaj tie správne kroky. Ten dôležitý bod je návrh ku geoblockingu, posledná oblasť na vnútornom trhu, kde sa zriaduje nový e, segment. E, príklad je, ten najprominentnejší príklad je príklad Disneylandu v Paríži a tu je zo pár dôležitých prierezov, kde je nevyhnutná jednota na európskom e, trhu. Samozrejme, E, budeme sa musieť kriticky vysporiadať s tým či oným bodom. Určité oblasti možno mohli byť i ambicioznejšie, tvrdia niektorí, ale my sa musíme snažiť, aby v konečnom dôsledku všetci Európania mali prínos. Povedali ste, že chcete e, horizontálne usporiadanie zamietnúť. To je na základe asi sektorálneho štúdia. Z nášho pohľadu to neznamená, že by sa tu nič nemuselo urobiť v oblasti bezpečnosti informácií sme e, urobili prvé kroky. Sami ste povedali, že tam, kde je nevyhnutné prijať ďalšie kroky, ísť sektorálne. My ako EPP chceme ísť touto cestou, pretože si myslíme, že spravodlivá súťaž celosvetovo medzi online platformami v Európe i mimo Európy je nevyhnutná, aby na záver bolo jasné, že európsky spoločný trh s 500 miliónmi spotrebiteľov prináša všetkým e, výhody a tu potrebujeme ďalšie kroky, ktoré tu radi v parlamentnom postupe dohodneme. Ďakujeme. Teraz za skupinu socialistov a demokratov má slovo pani Gebhardt. Ďakujem. Vážený pán Ancip, ďakujem za to, že ste nám predstavili tento balíček opatrení ktoré zamýšľa Európska komisia. Trvalo to dlho, ale konečne tu tento projekt máme. K tomu vám blahoželám. Od roku 2012 e, pracujeme na tom, aby sa to rozbehlo. E, v analógovom svete by bolo nemysliteľné, aby e, zamietli kupca v obchode len preto, že býva v inej krajine. A práve to sa ale deje dodnes na internete a je to jedna z vecí, ktorú v každom prípade chceme zabrániť cez geoblocking, pretože to je diskriminácia ľudí podľa toho, z ktorej sú krajiny, alebo či majú e, kreditku, ktorá sa vystavila v e, správnej krajine. To je nepriateľné v, tejto kra- v našich krajinách. Povedali ste, že v žiadnom prípade nechcete horizontálny prístup platformám a k tomu vám blahoželám. Už v správe z januára my ako parlament sme povedali, že to by bola cesta nesprávna, pretože tie platformy sú tak rozdielne, že by sa dalo nájsť riešenie pre všetkých, ale tie špecifické problémy v tejto oblasti sa musia riešiť a keď je to potrebné aj sektorálne. Myslím si, že to je ten správny postoj. Takto môžeme pokračovať. Čo treba riešiť a to sa dúfajme výrazne ukáže v tomto prípade, že potrebujeme i viac transparentnosti pri nákupe na internete, aby občania neboli zahltení tým, že informácie budú netransparentné alebo nejaké skryté náklady E, že povie nejaký e, podnik vo vašej krajine, e, nemôžeme to dodať, pretože zásielkové služby sú pri vysoké. A to je ďalšia téma, veľmi dôležitá, teda doručovanie balíčkov v Európe tak, aby trh online bol trošku európsky. Teraz za skupinu EKR má slovo pán Henkel. Vážený pán komisár, celý život som strávil v tejto oblasti a vždy som si všimol, že v tejto oblasti e- Európa bohužiaľ uh, uh, krok za krokom cúva. Spomeňme si na slávnych výrobcov v oblasti počítačovej Olivetti, Siemens, ICL. Medzičasom sa všetko odohráva v Amerike a v Ázii. Dôvodom je skutočnosť, že nemáme spoločný digitálny trh, jeden z najdôležitejších projektov tejto komisie a hoci naša skupina bola vždy názoru, že v mnohých ohľadoch e, trpíme Európou, tu je potrebné viac Európy a preto podporujeme vašu prácu, prácu vašich kolegov Eh, hlavne kolegu Oettingera. Ďakujem. A teraz za skupinu ALDE má slovo pani Charanzová. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli. Ďakujem, že ste vytvorili tento nový legislatívny návrh. Ďakujem, že ste nám ho odkomunikovali. Musím povedať, že naozaj to je výborná odvedená práca, len tak ďalej. Všetky inštitúcie vrátane rady sa podpísali pod legislatívny návrh o jednotnom digitálnom trhu. Je to dobrý znak, že komisia je naozaj e, presvedčená a vážne to myslí s digitálnou revolúciou v Únii. Pán podpredseda komisie, ja musím povedať, že nie všetky návrhy e, si získali všetkých. Väčšinu si získali, ale nie úplne všetkých. Moja skupina, hoci podporuje digitálne kontrakty, a pozbudzuje vás, aby ste ukončili počin refit čo najskôr, tak aby sme mohli unblokovať oba tieto prúdy. Ďalšie návrhy takisto vítame, ako i pokusy zaviesť verifikačné systémy, ktoré by vedeli vystopovať používateľov. Skupina ALDE bude um, bojovať za vyvážený text, ale budeme na to potrebovať vašu podporu. Čo sa týka vašich dnešných návrhov, ne Obhajiteľné geoblokovanie takisto nepodporujeme, pretože naši občania potrebujú väčšiu transparentnosť, takisto pri doručovaní balíkov si musíme e, uvedomiť, že Únia musí byť vybudovaná na dôvere medzi podnikmi a spotrebiteľmi. O tom je elektronické obchodovanie. E, vážený pán komisár, platformy ktoré ste predstavili, sa nám páčia. Definícia platformy je však taká široká, že takmer celý internet by sa dal nazvať platformou, takže potom by sme museli regulovať celý internet. Takémuto niečomu treba zabrániť. Ďakujem. A v mene zjednotenej ľavice a zelených bude hovoriť pán De Jong. Vážený pán predsedajúci, komisia chce vytvoriť náležité pravidlá pre digitálny svet. E, nie je to jednoduché. Nemyslím si, že to je skutočný problém. Sú mnohé ďalšie príklady. Komisia často si všimla, že malé a stredné podniky e, len veľmi ťažko sa zviditeľňujú v, vo vyhľadávačoch potrebujú peniaze, aby sa dostali na, na popredné miesta vo vyhľadávaní. Ďalej, ďalšia vec je zabezpečenie platformiem. Komplexnosť ponúk, ktorá je na trhu, e, musí byť nejakým spôsobom sprehľadnená, vyriešená a e, kľúčom by mohla byť aj istá samoregulácia. Tie veci sa dá, dajú možno vyriešiť aj samospádom, pretože pre malé a stredné podniky bude naozaj ťažké z finančných dôvodov sa presadiť ďalší príklad je veľmi praktický. Spotrebitelia čelia podvodom pri cenotvorbe a pri predaji. Mnohé firmy ponúkajú, tak povediac, mačku vo vreci a prierezovo cez Európsku úniu veľmi ťažko sa dá takýto predaj ošetriť, aby človek nebol podvedený Onlineové platformy sú veľmi zložité. Dúfam, že komisia ponúkne riešenie týmto problémom. Teraz za zelených pani Reda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, tento návrh na reguláciu geoblockingu by mohol byť výborný, ak by bol trošku ambicioznejší. Sú tu jasné pravidlá pre zákaz geoblockingu, takisto sa odvalávate na príslušné zákony mm, dobrým spôsobom, inteligentným spôsobom, ale bohužiaľ ste sa úplne vyhli jadru problému. My spotrebiteľmi, my spotrebitelia, čo si myslíme o geoblockingu? Keby ste sa spýtali niekoho, ktorý napríklad hľada nejaké video a zistí, že video nie je dostupné, dostane informáciu, že video nie je dostupné vo vašej krajine. Video, neviem, či patrí do toho, čo budete regulovať, či sa takéto niečo dá vyriešiť, pretože to súvisí s intelektuálnym vlastníctvom, s, copy, s copyrightom, pretože materiály, ktoré majú, ktoré sú chránené copyrightom, napríklad videá, tam je situácia oveľa zložitejšia. Nevidíme, že v audiovizuálnej regulácii by sa s týmto nová norma vysporiadavala. Nemyslím si, že to stačí iba vyhlásiť, toto je problém s intelektuálnym vlastníctvom. Niekedy tu ide len o to, že sa predajca z komerčných dôvodov rozhodne rozdeliť trh a sústrediť sa na ten, ktorý mu prinesie viac peňazí. Komisia a parlament musia byť obozretní, aby nevytvorila deravé zákony, ktoré by nepomohli e, odstraneniu geoblockingu v Európe. Ďakujem. A teraz za Európu národov a slobody pani Kapel. Ďakujeme. Vy, pán komisár, ste nám pred rokom predstavili stratégiu pre digitálny trh. <clears throat> Hlavný bod tu bol lepší online prístup pre spotrebiteľa. Tu boli ďalšie 4 body. Lepšie pravidlá pre cezhraničný e, elektroobchod, rôzne úspory boli tu uvedené. Druhý bod, e, výhodné cezhraničné e, do, doručovania balíčkov, pretože práve tieto služby samozrejme brzdia online obchod. A tretí bod bol geoblocking, zabezpečiť rovnovahu medzi záujmami spotrebiteľov a právnou istotou. A štvrtý bod, lepší prístup k digitálnym obsahom dnes prezentovaný balíček určite vedie k zlepšeniu ochranu nespotrebiteľov. Ľahším sa stáva obchodovanie na internete a bude to aj výhodné e, spotrebitelia. možno mnohí budú rozladení, ale e, určite väčšina bude hovoriť o zlepšení. E, s tým pádom sa môžu stiahnuť z, z, z, z siete podvodníci, keď budú potrebné lepšie identifikácie, takisto 20-percentná kvóta pre audiovizuálne obsahy európskeho pôvodu je veľmi zaujímavý e, e, návrh. Mnohé e, krajiny sa budú určite veľmi e, tešiť. Slovo má teraz pán poslanec Karinš. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. V detstve, keď sa tak obzriem, v našom detstve znamenal nákup tovaru vždy e, návštevu obchodu, odovzdanie peňazí, dostali ste tovar a mohli ste sa vrátiť domov. Takto sme v minulosti nakupovali všetci. Samozrejme, že od, tejto, od týchto chvíľ od tejto doby sa to výrazne zmenilo, hlavne vzhľadom na technický rozvoj. Dnes je tomu často tak, že nejdeme do obchodu fyzicky, nie. Sadneme si za počítač, použijeme e, tablety alebo naše telefóny dokonca a nakupujeme si tovar na internete. Kde potom vznikajú problémy? vznikajú v tom aspekte, že tie tovar, tovary nie sa nenachádzajú v našej blízkosti, ale niekde, niekde v Európe a zdá sa, že technológie nám tento proces uh, uľahčujú a sú menšie problémy kupovať tovar sú tu však mnohé zákony a úpravy, ktoré sú voči spotrebiteľovi diskriminujúce a to závisí od toho, kde sa nachádza predajca, v ktorej krajine. Tu musia byť zohľadnené mnohé aspekty, ako sú ceny, miesto, kde sa nachádzate a tak ďalej. A tu je veľmi dôležité e, hovoriť o geoblockingu Treba tvoriť ten digitálny trh tak, aby fungoval rovnako, ako, ako by sme išli naozaj do e, kamenného obchodu. Ďakujem. Ďakujeme, pán Karinš. A teraz má slovo pani Toja. Ďakujem veľmi pekne. Rast e, e, vyzerá inak e, ako v minulosti Elektronická komunikácia je takou oblasťou. Keď chceme mať trvalú udržateľnosť, musíme si vážiť digitálny trh, aj opatrenia, ktoré sa teraz spúšťajú a všetky s tým spojené ustanovenia. To sú nové pravidlá, nové štruktúry, nové práva tohoto sveta, ktorý sa týmto smerom rozvíja bezproblémový prístup k vnútornému trhu. A to je určite veľký pokrok pre občanov, pre podniky, pre spotrebiteľov a pre tých, ktorí pracujú v hospodárstve. Ale vaše, e, ich e, digitálne e, práva a hodnoty aj malé a stredné podniky, ktoré majú veľké obavy sú to produktívne podniky a musí sa im pomôcť, aby sa zvládla táto prekážka. Tu v parlamente budeme venovať veľkú pozornosť právnym ustanoveniam. Bude to zavisieť od toho, aby sa to jasne a pozitívne, flexibilne formulovalo, dbajúc na všetky práva, produktívne hospodárske práva, ale aj ochrana e, súkromnej e, sféry. E, súkromné práva osôb či kolektívne práva. Hovoríme tu stále o službách, ale nesmieme zabúdať, e, keďže som zo výboru pre priemysel, že v digitálnej oblasti sme i v e, svete produktívnom. A to nové, čo tu je, je, že v manufaktúrach hm, sú, sú nové obchodné, obchodné vzťahy, nové obchodné modely Mám na mysli e, koncept e, Industrii 4.0. E, Myslím si, že tu treba pamätať i na nariadenia o prerozdeľovaní frekvencií v oblasti telekomunikácií. Nie však všetky infraštruktúry a technológie sú e, také dôležité. Dôležitý je i ľudský faktor a vzdelávanie. Je tu modrá kartička pre vás, eh, pani eh, eh, Toja. Slovo, má pán Džambacký. Ďakujem pekne, predseda. Vážená pani Toja, vy ste hovorili o priemysle, o spotrebiteľoch. Nemyslíte, že toto je úloha komisie a toto treba vidieť aj v tomto návrhu? Rovnováhu medzi záujmami priemyslu a spotrebiteľmi a bez toho, aby sa prikláňal na jednu stranu. Nech sa páči, pani Toja. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že tie opatrenia s tým súvisia. Ja si myslím, že existujú rôzne opatrenia Európskej komisie. Je tu komunikačne, komunikácia priemysla 4.0, všetky ostatné postupy, ktoré, ktoré produktívny priemysel, produktívne odvetvia. Je tu uvedené všetko, ale môžeme hovoriť aj o tom, čo sa ešte okrem toho treba musí spraviť. To tvorí trh priemysel, digitálny trh a použitie nových energií, keďže udržateľnosť je dôležitá pre všetko. Ďakujem pekne, pani Ford. Ďakujem, pán komisár. Potrebujeme v Európe spolupracovať, aby sme preukázali, že náš trh je vhodný pre digitálnu éru, ale musíme dbať aj na práva. Nesmieme zabrzdiť digitálne hospodárstvo. Čo sa týka geoblockingu na tradičných trhoch, nenútime obchodníkov, aby otvorili si obchody vo všetkých 28 krajinách. Ale teraz budú musieť eh, byť v súlade s pravidlami v 28 krajinách, ak budú chcieť im obchodovať na internete. To nie je veľmi dobrá správa pre malé a stredné podniky. Ak chceme pomôcť, mali by sme to riešiť inak. Čo sa týka platformiem, ďakujem, že ste neprišli s novými právnymi normami a reguláciami, ale buďte opatrní. Platformy rastú, pretože sa spotrebiteľom páčia. Ja by som rada videla viac platformiem a viac schopnosti. Čo sa týka e, zodpovednosti za škody, toto musí sa upraviť pri e-commerce. Spotrebitelia milujú diverzitu, ktorú im poskytujú nové médiá. Služby nových médií sa líšia od tradičných a my to musíme vziať do úvahy a odlišiť to aj v našej práci. Ďakujem. Vážený na pani Kalas, máte slovo. Thomas Edison povedal, že všetko sa dá urobiť lepšie, len to treba nájsť, treba zistiť ako. A toto platí pre digitálnu inováciu, musíme to urobiť lepšie, musíme nájsť, zistiť nové spôsoby, ako riešiť veci, prístup k novým tovarom, k službám, k životnému prostrediu, k mobilite. Cieľom digitálneho európskeho trhu v Únii je aj zrúcať bariéry. Bariéry, ktoré sa často vytvárajú aj zastaralou legislatívou a praktikami. Modernizácia príslušnej legislatívy bude kľúčom pre Európu, aby začala inovovať a aby sa venovala dátam a inovácii dát. Ešte ku geoblockingu myslím si, že musíme byť ambiciozní a vysporiadať sa s dôvodmi, prečo si firmy sa rozhodnú aplikovať geoblocking Súvisí to s intelektuálnym vlastníctvom, s DPH, s rôznymi záležitostiami. Geoblocking je niečím, čo si môže firma zvoliť a jednoducho pokračovať s takouto praktikou zo svojich vlastných dôvodov. Čoraz viac firiem chce predávať. Na internete netreba ich odstrašiť, takže treba naozaj toto prostredie sprehľadniť. Čo sa týka služieb, nepáči sa mi veľmi ten argument, že služby by mali byť vylúčené z tohto návrhu. Webové stránky e, na služby často využívajú všetci Európania, ale veľmi často sa aj stretávame s geoblockingom pri službách, keď sú spotrebitelia e, fyzicky svojou IP adresou v nejakom konkrétnom štáte. Stratégia unijného jednotného trhu je však dobrou koncepciou. Pokračujeme s touto prácou. Ďakujem za slovo. Grazie, Ďakujeme pani Kalas. Ďalšou rečničkou je pani López Bermejo. Ja by som pripomenula komisii, že väčšina európskych občanov sú robotníci, pracujúci, spotrebitelia a musí človek mať slušný príjem, aby vôbec mohol niečo kupovať. Vnútroeurópsky trh má byť jednou celistvou jednotkou, nemá byť rozdelený na nejaké sektory, a pretože pracujúca trieda potom možno nebude mať prístup k takýmto službám. Zoberme si priemyselné odvetvie baliarenské. Niekedy si ľudia vyberajú tie ekonomickejšie a efektívnejšie služby a nie posielanie balíkov a balenie s tým súvisí. Myslím si, že si musíme veľmi dobre e, vybrať, ktorým smerom sa vydáme, aby sme prijali tie správne právne normy. Musíme však udržať digitálne platformy, pretože tieto sa rozhodli ponúkať úplne nové služby. Staré služby v novej forme alebo úplne nové služby. Či niekto sa odvezie taxikom alebo niekým e, použije službu Uber, mal by dostať podobnú kvalitu. To isté platí v hotelových službách. Jednoducho sa musíme zmieriť s tým, že medzi starými službami a novými službami je konkurencia. Musíme vytvoriť rámec pre právne normy, pre regulácie, aby mali všetci rovnaké povinnosti. A tu vzhliadame ku komisii. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Raymond. Ďakujem pekne, pán komisár. Ja sa pripájam k predrečníčke. Tú tému treba vnímať komplexnejšie správne Eh, vypracovať stratégiu pre digitálny vnútorný trh, ale potrebujeme aj digitálnu spoločnosť a to mi trochu chýba eh, v tomto návrhu. Ja som eh, navštívil ma študenti žurnalistiky a pýtali sa ma na najväčší problém práce v, Európskej, v Európskom parlamente a mm, som povedal, že tieto chýbajúca európska verejnosť, na to, to potrebujeme na európsku demokraciu a keď sa pozriem na, na to, že chceme odstrániť geoblocking pre hry, ale nie pre videá. Vidíme, ako tento návrh určuje trh a ako málo sa to orientuje na demokraciu, spoločnosť a v zmysle správ, výroby správ a začať na, na začiatok mm, európskej diskusie video je veľa dôležitejšie ako hry. Nejde len o trh, ide o spoločensko-politický projekt. Toto však ja tu nevidím komisár Oettinger, nie je len komisárom pre digitálne hospodárstvo, ale je komisárom pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť. A v tomto zmysle musíme pracovať na tomto balíčku viacej, tam dať obsahov, no a tých 500 miliónov Európanov nemôžeme vnímať len ako spotrebiteľov, a chrániť spotrebiteľov, ale musíme ich vnímať ako účastníkov európskej demokracie, no a v tomto zmysle pracovať na, na takomto balíčku. Vážený pán uh, Raymond, je tu modrá kartička. Príjmate ju? Áno, nech sa páči. Pani Jakonsári, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som si s veľkým záujmom vypočula vaše slova a s veľkou radosťou a rozmýšľali ste aj nad tým, nad tým spôsobom, ako demokracia viete, či by ste chceli zvýšiť e, hospodársky spôsob a e, hospodárskú súťaž v oblasti algoritmov. E, rozmýšľali ste nad tým, ako fungujeme demokracia v tomto. Myslím, že o tomto sa vôbec nehovorilo. Nech sa páči. Geht das? Funktioniert das Mikro? Okay. No samozrejme je to zaujímavé. Ja som sa snažil vysvetliť, že pri geoblockingu kritérium musí byť to, aby sme oslovili čo najširšiu verejnosť a netvorili geoblocking tak, aby to eh, prinieslo maximálne zisky podnikom. Už sme o tom hovorili eh, v prípade diskusie o neutralite siete a ďalších eh, politicky príjma rôzne rozhodnutia, e, keď chceme podporiť e, ten najziskovejší podnikateľský model, alebo keď je perspektíva taká, zabezpečiť čo najlepšie, najviac komunikácie pre občanov. Nie je to úplne rovnaké smerovanie a my, e, parlament, my sme sa mali vždy rozhodovať pre tie možnosti, ktoré prinášajú viac komunikácie, slobodnejšiu komunikáciu pre našich občanov. Ďakujem pekne. Pán Schaffhauser, nech sa páči. Vážený pán komisár, e, ešte raz sa hovoríte e, v zásade o otvorení trhu, otvorení bez hranice, ktorý Európu a jej krajiny e, dá pod cudziu domináciu a na trene vy nemáte stratégiu suverenity ani európskej hľadiska zahraničných technológií, ktoré, ktorých cieľom je dominovať otvorenie ktorého znamená otvorenie a podriadenie sa spoločnostiam pod známym pod GAFA proti našim spoločnostiam. Od 90. E, rokov máme, e, boli, mali veľké e, podniky Alcatel, Siemens a ďalšie. No a dnes Alcatel je však zničený kvôli spoločnosťom USA a Číny, pretože neexistuje ochrana európskych trhov tak, ako mám, ako boli chránené národné trhy pred uh, nariadením a európskou reguláciou. Dnes navrhujete európsky cloud. To je dobré, no ale uh, bude chrániť údaje európskych občanov Nuž ja sa váš, kvôli vášmu liberálnemu postoju bojím toho, toho najhoršieho, váš jednotný digitálny trh bez skutočnej stratégie opäť páči na európskych lídrov a musíme chrániť európsky trh tak ako Rusku a Číne, aby sme eh, zachovali svoju eh, nezávislosť a neboli závislí na vonkajších faktoroch. Čiže stratégia v mene hospodárskej súťaže a v mene otvorenia ničí štáty, ktoré majú ambície chrániť sa. A myslím tým na Francúzsko a, a Nemecko je na čase budovať Európu s inými inštitúciami. Ďakujem pekne, pán Schaffhauser. Príjmate modrú kartičku. Pán Hokmark, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si s veľkým záujmom vypočul vaše vystúpenie, kde ste oslavovali ruské hospodárstvo a ruský protekcionizmus. Ako vieme, ruské hospodárstvo klesá, pretože nemá inšpiráciu, hospodárskú súťaž, právny štát. Povedali by ste nám, ako sa pozeráte na blahobyt, blahobyt a prosperitu v Rusku čo chápem, že pre vás je modelom a vzorom. Takže e, povedzte nám niečo o protekcionistickom, e, nezákonnom alebo bezzákonnom trhu v Rusku. Povedzte nám niečo o tom a o prosperite pre obyvateľov Ruska. E, rok po roku to je horšie a to je pre vás vzorom. Je to hamba. Nech sa páči, máte slovo. Vážený kolega, zvíťazili by ste pri súťaži o karikatúru návrhu, čo som povedal. Ja som povedal, že trhy ako Čína sa zachovali pred domináciou USA v oblasti technológií vďaka ochrane trhov. A rovnako som povedal, a ja nemyslím, že Rusko je príkladom, ale Rusko je suverénnou krajinou, ktorá má stratégiu suverenity a podarilo sa im zachovať nezávislosť oblasti technológií, základných technológií na organizáciu spoločnosti. My nič také nemáme a to mi je pre Európu ľúto. Ďakujem pekne. Ja by som vám chcel povedať jednu dobrú správu a to